Dear colleagues, we will start with the Vážení kolegovia, poprosím vás, aby ste zaujali svoje miesta. Comenzamos con la, con la reunión de, de esta mañana. Začneme informáciami o dnešnom rannom zasadnutí. Poprosím vás, Comenzamos con... Najprv, pokiaľ ide o dnešné zasadnutie, chcem vás informovať, že včera po obede sa sme neriešili bod číslo 6, teda prípravu e, povolebnej revízie obdobia 2014-2020, keďže pani spravodajkyňa medzi nami nebola. Preto sme, preto sme odložili tento bod na záver dnešného rokovania, teda po obede. A takisto sme do hlasovacieho zoznamu eh, zarodili um, pozmeňujúci návrh k mm, demokratickému mechanizmu, k gender mainstreaming. Tento hlasovací zoznam máte po ruke, len som vám chcela, chcela som poukázať na to, že to bolo do eh, zoznamu zaradené. Nuž, pôjdeme k hlasovaniu. Máte všetci hlasovacie kartičky. Eh, Začneme správou o vykonávaní smernice o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a ochrane obetí z obchodovania z ľudového hľadiska. 88 za. Botošen kontra. Proti. Zdržali sa. Schválený. Libe 8 za. A nie, prepačte, to, to vypadáva. Takže 89 proti, zdržali sa, schválený. pozmeňovací návrh 91 na dve časti. Prvá časť za, proti, zdržali sa, schválený. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Číslo 92 za, proti, zdržali sa, schválený. 93 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 94 za, proti, zdržali sa, overíme si. 94, otváram hlasovanie. Zatváram. Schválený. 49, tá, o tom sa bude hlasovať ako o doplnku. Za, proti, zdržali sa, schválený. 95 za, proti, zdržali sa, schválený. 96 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 99 za, proti, zdržali sa, Overíme si. Pozmeňujúci návrh 99. Bolo to zrejme, ja som sa na to zle pozrela predtým. Takže číslo 5, Libe, za, proti, zdržali sa schválení, Kompromis číslo 6, za, proti, zdržali sa schválení. Poďme na 101 za, proti, zdržali sa schválená. Poprosím vás, či môžete zdvihnúť ruku. Teda nikto nezdvihol ruku, ale aby som mala prehľad. Dobre, v poriadku. 102 za, proti, zdržali sa, schválená. 103 za, proti, zdržali sa, schválená. 104 za, proti, zdržali sa, schválená. 107 na tri časti. Prvá časť za, proti, zdržali sa, schválená. Druhá časť za, proti, zdržali sa, No, overíme si hlasovanie k druhej časti. Nie, tam už... Takže tá je zamietnutá. Tretia časť za, proti. Zdržali sa schválená. Pán Tarabela, chcete overiť hlasovanie k tretej časti? Dobre, v poriadku. Overíme si hlasovanie k tretej časti. Takže za prepačte. 108 za, proti, zdržali sa. No už overíme. Ak nezdvihnete ruku, tak si to radšej overíme. 108. schválená. 48. Libe to vypadáva. 109 za, proti. Zdržali sa. Dobre, overíme. 109. 109. schválená. 111 za, proti, zdržali sa, zamietnutá. 112 za, proti, zdržali sa, schválená. 113 za, proti, zdržali sa, schválená. Kompromis číslo 7 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis číslo 8 za, proti, zdržali sa, schválený. Poďme na Libe 22, druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis číslo 9 za, proti, zdržali sa, schválený. 130 za, proti, zdržali sa, overíme. 130, otváram hlasovanie. Uzatváram. Zamietnutá. 131 za proti, zdržali sa, schválený. 132 za, proti, zdržali sa, schválený. 133 bol stiahnutý. 135 za, proti, zdržali sa, overíme. 135, otváram hlasovanie. Niekto nehlasuje. Kartičku mám v zariadení, ale nehlasuje. A, zdá sa, že už áno. Schválené. 136 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 137 za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Kompromis číslo 10 za. Proti zdržali sa, schválený. 143 za, proti, zdržali sa, schválený. 144 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis číslo 11 za, proti, zdržali sa, schválený. 148 za, proti, zdržali sa, schválený. 149 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis číslo 12 za, proti, zdržali sa, schválený. 155 za, proti, zdržali sa, zdrž, e, schválený. 156 za, proti, zdržali sa, schválený. 157 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 158 za, proti, zdržali sa schválený, 159 za, proti, zdržali sa schválení. 160 bol schválený, 161 za, proti, zdržali sa schválený. 169 za, proti, zdržali sa, schválený. 170 vypadáva, kompromis číslo 13 za, proti, zdržali sa, schválený. Pôjdeme na Libe 39 za, proti, zdržali sa, schválený. 171 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 172 na dve časti. Prvá časť za, proti, zdržali sa, schválený. Druhá časť za, proti, zdržali sa. Overíme k hlasovaniu druhej časti návrhu 172. zamietnutá. 174 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 176 na dve časti, prvá časť za, proti, zdržali sa. No, už nie je mi to jasné, overíme. K prvej časti 176 otváram hlasovanie. Zamietnutá. Druhá časť vypadáva. Kompromis číslo 14 za, proti, zdržali sa, schválený. Poďme na 181 za, proti, zdržali sa, schválený. 184 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 183 za, proti, zdržali sa. Trošku som zmetená dnes. Dobre, overíme si. 183, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie schválený. Niekedy je to pomerne vyrovnané, takže na prvý pohľad je ťažké hlasovanie overiť. Takže 185 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 186 za, overíme si, 185 kusy overíme, zamietnutý. 186 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 188 za, proti, zdržali sa. Overíme 188. Návrh schválený. Libe 16 za, proti, zdržali sa, schválený, 189 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis číslo 15 za, proti, zdržali sa, schválený, 194 na dve časti, k prvej časti za, proti, zdržali sa, schválená. Druhá časť, za, proti, zdržali sa, schválená. Poďme k 195 na dve časti. Prvá časť za, proti, zdržali sa, schválená. Druhá časť za a tá dru, druhá časť vypadáva, pretože 194 bola prijatá. Odsek 30 to tiež vypadáva. 196 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 197 za, proti, zdržali sa, schválený. 198 za, proti, zdržali sa, schválený. Libe 13 za, proti, zdržali sa, schválený. 203 za, proti, zdržali sa, zamietnutí, 202 za, vypadáva, nie, nevypadáva, pretože, takže 202 za, proti, zdržali sa, zamietnutí, 199 za, proti, zdržali sa, zamietnutí, 200 za, proti, zdržali sa, schválený. 201 za, proti, zdržali sa, schválený. Libe 18 za, proti, zdržali sa, schválený. Libe 12 za, proti, zdržali sa, schválený. 205 vypadáva, 206 za, proti, zdržali sa, schválený. 207 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Libe 33 za, proti. O, overíme 207. Dobre. 33 za proti, zdržali sa, schválený. 208 vypadáva. Kompromis číslo 16 za. Proti. Prosím vás, dvihnite ruku. Je to potom lepšie vidieť. Takže ku kompromisu 16 za, proti, zdržali sa. Dobre, overíme si. schválený. 215 za, proti, zdržali sa, schválený. 216 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 217 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 219 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 17 za, proti, zdržali sa, schválený, 224 za, proti, zdržali sa, schválený, 225 za, proti, zdržali sa, schválený, 226 za, proti, zdržali sa, schválený, 227 za, proti, zdržali sa, schválený, schválený, 228 za, proti, zdržali sa, schválený, 229 za, proti, zdržali sa, schválený, Libe 19, nehlasujeme, 230 za, proti, zdržali sa, schválený, 231 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 232 na tri časti. Prvá časť za, proti, zdržali sa, schválená. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schválená. Tretia časť za, proti, zdržali sa, schválená. 233 za, proti, zdržali sa, schválený. 234 za, proti, zdržali sa, schválený. 235 za, proti, zdržali sa, schválený. 237 za, proti, zdržali sa, nie, nie je mi to jasné, overíme 237. Schválená. Líbe 17 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis číslo 18 za, proti, zdržali sa, schválený. E, Líbe 47 za, proti, zdržali sa, schválený. 241 za, proti, zdržali sa, schválený. Libe 44 za, proti, zdržali sa, schválený. Poďme na úvodné ustanovenia. Číslo 1 za, proti, zdržali sa, schválená. 2 za, proti, zdržali sa, schválený. 3 za, proti, zdržali sa, schválený. 4 za, proti, zdržali sa, schválený. Peťka vypadáva, nie? Ale nie, to je ako doplnok. Takže k peťke a peťka ako doplnok za, e, proti, zdržali sa, schválený. Šestka za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Sedem za, proti, zdržali sa, schválený. 8 za, proti, zdržali sa, schválený 9 za, proti, zdržali sa, overíme návrh číslo 9. Uzatváram hlasovanie. Návrh bol schválený. 10 za, proti, zdržali sa, schválený 11 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 12 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 13 za, proti, zdržali sa, schválený 14 za, proti, zdržali sa, schválený 15 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 16 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 17 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 18 bol stiahnutý. Poďme na kompromis číslo 1 za, proti, zdržali sa, schválený. 23 za, proti, zdržali sa, schválený. 27 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis číslo 2 za, proti, zdržali sa, schválený. 34 za, proti, zdržali sa, schválený. 35 za, proti, zdržali sa, schválený 36 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 38 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 40 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 42 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 43 za, proti, zdržali sa, schválený 44 za, proti, zdržali sa schválení. 45 za, proti, zdržali sa schválení. 48 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 47 za, proti, 47 schválení. Komunit číslo 3 za, proti, zdržali sa schválení Poďme na Libe 3 za, proti, zdržali sa, schválený. E, 55 za, proti, zdržali sa, schválená, 56 za, proti, zdržali sa, zamietnutá, myslím, neviem. Myslím, že väčšina sa zdržala. Dobre, ale poďme si overiť. E, 56. Jedným hlasom bola schválená. 58 za, proti, e, zdržali sa zamietnuté, 63 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 61 za, proti, zdržali sa, schválený. 62 za, proti, zdržali sa, schválený. 64 za, proti, zdržali sa, schvál- e, zamietnutý. 65 za, proti, zdržali sa, schválený. 66 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 67 za, proti, zdržali sa, zamietnutý, 69 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis číslo 5 za, proti, zdržali sa, schválený. 72 za, proti, zdržali sa, schválená. 74 za, proti, zdržali sa, e, zamietnutá. 75 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis číslo 4 za, proti, zdržali sa, schválený. 79 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 80 za, proti, zdržali sa, schválený. 83 za, proti, zdržali sa, schválený. 84 za, proti, zdržali sa, schválená. 85 za, proti, zdržali sa, schválený. 86 za, proti, zdržali sa, schválený. Libe, e, úvodné stanovenie A, za, proti, zdržali sa, schválený. Libe B, F, za, proti, zdržali sa, schválený. Libe G, za, proti, zdržali sa, zamietnutý. A k háčku za, proti, zdržali sa, schválený. Takže budeme hlasovať eh, k uzneseniu. Otváram hlasovanie.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 Venga, que tenemos una mañana interesante de votos. Dobre. Čaká nás ešte zaujímavé hlasovanie, takže veľa odvahy. A teraz nás čaká správa pani Arena. Chudoba, rodové hľadisko. 106 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 107 za, proti, zdržali sa. To si overíme. 107, hlasovanie otvorené. A bolo to zamietnuté. 109 za, proti, zdržali sa prijatý. MP1 za, proti, nezdržali sa, prijatý. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa, prijatý. Devetnáct za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Takže to bol 118. 121 za, proti, zdržali sa prijatí. 122 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 123 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa Myslím, že to bolo prijaté, ale musíme si to overiť. Hlasovanie otvorené. Kompromis 2. A bolo to prijaté. 129 za, proti, zdržali sa. Schválený 131 za, proti, zdržali sa. Prijatý kompromis 3 za, proti, zdržali sa. Prijatý kompromis 4 za, proti, zdržali sa. Prijatý 145 prvá časť za, proti, zdržali sa. To si overíme, hlasovanie otvorené. Bolo to zamietnuté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijatá. 146, 147, 148. Tie sú identické za, proti. Zdržali sa. To nebolo úplne jasné, takže si to overíme. Hlasovanie je otvorené. 146, 147, 148. Hlasujeme. A bolo to zamietnuté. 149 za, proti, zdržali sa zamietnutý, 150 za, proti, zdržali sa zamietnutý, 151 za, proti, zdržali sa zamietnutý, kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijatý, kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijatý, 159 za, proti, zdržali sa zamietnutý. 160 za, alebo v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa prijatý, druhá časť za, proti, zdržali sa prijatá 163 za, proti, zdržali sa zamietnutí 164 za, proti, zdržali sa zamietnutí 169 za, proti, zdržali sa zamietnutí 170 za, proti, zdržali sa zamietnutí 171 za, proti, zdržali sa prijatí 172 za, proti, zdržali sa zamietnutí 173 za, proti, zdržali sa to si musíme overiť. 173, hlasovanie otvorené. A bolo to prijaté. 174 za, proti, zdržali sa, zamietnutý kompromis 7 za, proti, zdržali sa, prijatý. Ample 7 za, proti, zdržali sa, prijatý 178 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 179 za, proti, zdržali sa, prijatý 180 za, proti, zdržali sa, prijatý 181 za, proti, zdržali sa, prijatý 182 za, proti, zdržali sa zamietnutí 183 za, proti, zdržali sa zamietnutí 184 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá, druhá časť za, proti, zdržali sa prijatá. MP13, nie, pardon, opravuje sa predsednička 185 za, proti, zdržali sa prijatí. mp 13 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa. To si overíme. Kompromis 8. bol zamietnutý. Takže... za proti, zdržali sa zamietnutí. 193 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 180, 190, za, proti, zdržali sa prijatí 191, za, proti, zdržali sa zamietnutí 192 za, proti, zdržali sa zamietnutí 193 za, proti, zdržali sa zamietnutí MPO 10 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijatá. 194 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 195 bol stiahnutý, kompromis 9 za, proti, zdržali sa, prijatý. 198 za, proti, zdržali sa, prijatý kompromis 10 za, proti, zdržali sa prijatí. Kult 12 za, proti, zdržali sa prijatí. Kult 3 za, proti, zdržali sa prijatí. Kult 5, prvá časť, druhá časť, proti, zdržali sa prijatí Prijatá druhá časť za, proti, zdržali sa. Prijatý. Kult 27 za, proti, zdržali sa. Prijatý. 202 za, proti, zdržali sa. Prijatý. 203 za, proti, zdržali sa. Zamietnutý 205 za, proti, zdržali sa. Zamietnutý 206 za, proti, zdržali sa zamietnutý. Kompromisy 11 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 12 za, proti, zdržali sa, prijatý. Ample 3 v troch častiach prvá časť za, proti, zdržali sa, zamietnutá druhá časť za, proti, zdržali sa, prijatá tretia časť za, proti, zdržali sa, prijatá. 215 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 33 za, proti, zdržali sa prijatý. 226 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 227 za, proti, zdržali sa prijatý 228 za, proti, zdržali sa prijatý 230 za, proti, zdržali sa prijatý 231 za, proti, zdržali sa prijatý kompromis 14 za, proti, zdržali sa prijatý kompromis 15 za, proti, zdržali sa prijatí. 239 za, proti, zdržali sa prijatí. 243 za, proti, zdržali sa prijatí. 244 za, proti, zdržali sa prijatí. 245 ten bol stiahnutý, 247 za, proti, zdržali sa. To si overíme. 247. Myslím, že to bolo zamietnuté, ale na to sa ešte pozrieme. A bolo to zamietnuté. Kompromis 16 za, proti zdržali sa prijatý. 251 za, proti, zdržali sa, prijatý. 253 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 17 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 18 za, proti, zdržali sa, prijatý Myslím, že to bolo prijaté, ale musíme si to overiť ešte, pretože to asi bolo tesné. No. Nebolo to prijaté. Pozmeňujúci návrh 257 za, proti, zamietnutý. Kompromis 19 za, proti, nezdržali sa, prijatý. 261 za, proti, zdržali sa, prijatý. 262 za, proti, zdržali sa, prijatý. 263 za, proti, zdržali sa, prijatý. 260 5 za, proti, zdržali sa prijatí. Bol 23 za, proti, zdržali sa prijatí. Bol 25 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 20 za, proti, zdržali sa prijatí. m 27 za, proti, zdržali sa prijatí. Kultúra 30 za, proti, zdržali sa prijatí. 20 za, proti, zdržali sa zamietnutý. Kompromis 21 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 22 za, proti, zdržali sa prijatí. 24 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 25 za, proti, zdržali sa zamietnutí, kompromis 23 za, proti, zdržali sa prijatí, 34 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 35 za, proti, zdržali sa prijatí, 24, kompromis 24 za, proti zdržali sa prijatí, 42 za, proti zdržali sa prijatí, 43 za, proti zdržali sa zamietnutí, kompromis 25 za, proti zdržali sa prijatí, 48 e, za, proti zdržali sa zamietnutí, 49 za, proti, zdržali sa prijatí 50 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 26 za, proti, zdržali sa prijatí. 61 za, proti, zdržali sa prijatí. 62 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 63 za, proti, zdržali sa zamietnutý, kompromis 27 za, proti, zdržali sa prijatý 70 za, proti, zdržali sa zamietnutý 71 za, proti, zdržali sa zamietnutý 72 za, proti, zdržali sa zamietnutý 73 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 74 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 28 za, proti, zdržali sa prijatý. Kult 39 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 29 za, proti, zdržali sa prijatý. 87 za, proti, zdržali sa. Zamietnutý kompromis 30 za, proti, zdržali sa. Prijatý 97 za, proti, zdržali sa. Zamietnutý kult 31 za. To je vlastne už odbavené. Kult 32 za, proti, zdržali sa. Prijatý Kult 33 za, proti, zdržali sa prijatí. Kult 34 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 31 za, proti, zdržali sa prijatý kompromis 32 za, proti, zdržali sa prijatý 101 za, proti, zdržali sa prijatý. 1 za, proti, zdržali sa prijatý. 2 a 5 identické za, proti, zdržali sa prijatý. 3 za, proti, zdržali sa prijatý. 4 za, proti, zdržali sa zamietnutý. 6 za, proti, zdržali sa prijatý prijatý 7 za, proti, zdržali sa, zamietnutý 8 za, proti, zdržali sa, prijatý 9 no, za, proti, zdržali sa, prijatý 10 za, proti, zdržali sa, prijatý 11 za, proti, zdržali sa, prijatý 12 za, proti, zdržali sa prijatí. 13 za, proti, zdržali sa prijatí. 14 za, proti, zdržali sa. Myslím, že to bolo zamietnuté, ale overíme si to. Pozmeňujúci návrh 13. A bolo to prijaté. Ospravedlňujem sa. 14 za, proti, Zdrali sa, zamietnutí 15 za, proti, Zdrali sa, prijatí 16 za, proti, Zdrali sa, prijatí. A teraz budeme hlasovať o celom návrhu textu Elektronicky, prosím. I queda aprobado por 20... Ja, bolo to schválené. 25 hlasov za, 2 proti a 4 sa zdržali. Ďakujem pekne, pani Arena. Bueno, vamos a continuar. Takže budeme pokračovať. Ďalšia správa a hlasovanie trochu jednoduchšie. Boj proti obchodovaniu s ľudskými bytostiami v zahraničných vzťahoch EÚ. Pani Berdar je spravdajkňou a začneme. 6 za, proti, zdržali sa prijatí 7 za. K tomu ešte ústny pozmeňujúci návrh, kto je za, proti, zdržali sa prijatí 8 za, proti, zdržali sa prijatí 9 za, proti, zdržali sa zamietnutí 10. V dvoch častiach prvá časť z... Takže deviatku si overíme, deviatku si overíme elektronicky. bolo to zamietnuté. 10 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa. Prijatá druhá časť za, proti, zdržali sa. Prijatá. sa návrh 11 za, proti, zdržali sa. Prijatý 12 za, proti, zdržali sa. 12 si overíme elektronicky. Nebolo to zamietnuté. 13 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Ústny pozmeňujúci návrh, ale ten nie je relevantný, takže lebo v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá, za, proti, zdržali sa prijatá. 14 za, proti, zdržali sa prijatí 15 za, proti, zdržali sa prijatí 16 za, dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá, druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnutá. 17 za, proti, zdržali sa prijatí 19 za, proti, zdržali sa prijatí 20 za, proti, zdržali sa zamietnutí 21 za, proti, zdržali sa zamietnutí 22 za, proti, zdržali sa prijatí 23 za, proti, zdržali sa zamietnutý. 24 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 25 za, proti, zdržali sa, prijatý. 26 za, proti, zdržali sa, prijatý. 27 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatý. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnutá. 28 za, proti, zdržali sa prijatí. Osemnáct, to je také doplnenie, za, proti, zdržali sa prijatí. 2 za, proti, zdržali sa prijatí. 4 za, proti, zdržali sa zamietnutí 5 za, proti, zdržali sa prijatí. Záverečné hlasovanie, elektronické hlasovanie je otvorené. A bolo to schválené, 26 hlasov za, 1 bol proti a 4 sa zdržali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 Ide o implementáciu dohovoru OSN o právach e, osôb s postihnutím. Pani Steras, 25 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 26 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 27 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 29 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 31 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 32 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. A prejav bez mikrofónu z miestnosti. Ide asi o nejaký technický problém. Je to už vyjasnené, takže ďalej. 34 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Druhá časť za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 35 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 35 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 39 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 40 za, proti, zdržal sa niekto, príjme sa. 41 za, proti, zdržal sa niekto, príjme sa. 42 za, proti, zdržal sa niekto, príjme sa. 43 za, proti, zdržal sa niekto, príjme sa. 44 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 45 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 46 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 2 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 3 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 4 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Pozmeňujúci návrh 84 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 59 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Kompromis 5 za. Ešte si preveríme 59. preverujeme práve 59. Zamieta sa. Kompromis 5 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Pozmeňujúci návrh 60 za, proti, zdržal sa niekto. Musíme si to preveriť. 60 si preverujeme. doporučení. Už je to v poriadku? Bohužiaľ prejav bez mikrofónu. Teraz sme preverovali 60, prijaté. Kompromis 6 za, proti Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 63 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 64 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 65 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 82 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. Kompromis 7 za. Proti Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 80 za, proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. en la, la enmienda 69 estaba incorporado Pozmeňujúci návrh 69 bol obsiahnutý už v kompromise 4. Teraz neviem presne, kde sme prestali. 70. Za, proti, zdržal sa niekto. Prijíma sa. 72 za, Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 71 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. Kompromis 8 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. Pozmite návrh 74 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 75 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 79 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. Kompromis 9 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. za, proti, prijíma sa. 67 za, proti, zdržal sa niekto. Prijíma sa. Kompromis 1 za, proti, zdržal sa niekto. Prijíma sa. Pozmeňujúci návrh číslo 2 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 3 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 4 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 5 za, prosi, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 6 v dvoch častiach, prvá časť, za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa, druhá časť za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 7. Ústny pozmenujúci návrh. Za, proti, zdržali sa, prijíma sa. 9 za, proti, zdržali sa, prijíma sa 10. V dvoch častiach, prvá časť, za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa, druhá časť, za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 11 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržal sa niekto. Prijíma sa. Druhá časť za, proti, zdržali sa. Zamieta sa. 12 za, proti, zdržali sa. Prijíma sa. 13 za, proti, zdržal sa niekto. Prijíma sa. 15 za, proti, zdržali sa. Prijíma sa. 15 za, proti, zdržali sa, príjima sa. 76 za, proti, zdržali sa, príjima sa. 16 a 18 identické za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 17 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 19 za, proti, ešte si ale e, preveríme 17. Príjima sa. 19 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 20 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 21 za, proti, Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 22 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 24 za. Proti. E, prijíma sa. Teraz návrh stanoviska elektronicky. Záverečné hlasovanie. Príjima sa 31 bol jeden hlas proti, nikto sa nezdržal. Blahoželáme. Teraz ide o zastúpenie e, v v riadiacich gremiách v Európe, správa Dančila. 28 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 4 za, proti, zdržal sa niekto. To musíme preveriť. Kompromis išlo 4. Príjima sa. 49 za, proti, Zdržal sa niekto? Prosím, hlasujte jasne rukou, inak nevidím presne. kompromis 5 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 38 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 40 za, proti, zdržal sa niekto, Prijíma sa. 41 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. 46 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 47 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 48 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 51, 52 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 53 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa, pardon, zamieta sa. 54 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 55 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Kompromis 7 za, proti,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 zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 3 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 13 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 14 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 16 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 17 za, proti, zdržal sa niekto, Príjima sa. 18 za, proti, zdržal sa niekto, Príjima sa. 20 za, proti, zdržal sa niekto, Príjima sa. 21 za, proti, zdržal sa niekto, Príjima sa. 23 za, proti, zdržal sa niekto, Príjima sa. 24 za, proti, zdržal sa niekto, Príjima sa. 25 za, proti, zdržal sa niekto, príjme sa. Záverečné hlasovanie elektronicky. <clears throat> Otváram hlasovanie teraz. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Príjme sa. 17, 12 sú proti, jeden sa zdržal. Blahoželáme pani Dančila. Teraz prejdeme k správe e, e, Globalizačný fond e, roky 2007-2014 správa Linkevičiute, pozmeňujúci návrh 5 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 6 za, a to, pardon, v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, príjma sa, druhá časť za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 1 za, proti, zdržal sa niekto, to si musíme preveriť. Kompromis jednotku si preveríme. Prijíma sa. Teraz 10 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 11 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 2 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. 3 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. 17 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. 18 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. 19 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. 1 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. 2 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. 3 za, proti, zdržali sa, prijíma sa záverečné hlasovanie. Te, hlasujme prosím teraz. Prijíma sa 28 hlasmi proti 3 hlasom. Ďakujeme a blahoželáme. Teraz sa dostávame k poslednému hlasovaniu na dnešok. Tu ide o pozmenenia e, k správe o demo, e, de, e, rodová rovnosť. 4 za, proti, prijíma sa. 1 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. 2 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. 3 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. 5 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. 6 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. 7 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. 8 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. 9 za, proti, zdržali sa, prijíma sa. Tým pádom sme e, dnes hlasovanie ukončili. The, is gender mainstreaming amendments. We have not to Nemusíme eh, mať záverečné hlasovanie k tomuto bloku o pozmeneniach k eh, rodovej rovnosti, pokiaľ viem. Ďalší bod programu začína až 11.45, eh, kedy tu máme zastúpenie, zastúpenie rady, takže na 15 až 20 minút teraz prerušíme zasadnutie. <clears throat> Prosím, 11.45 sa Prosím, dostavte presne na začiatok, e, na pokračovanie našeho zasadnutia. Vamos, vamos a reanudar. Budeme pokračovať v našej práci. Prišli medzi nás zástupcovia predsedníctva rady, holandskí kolegovia. Pozvali sme ich na to, aby sme si vypočuli prezentáciu a um, debriefing, pokiaľ ide o um, rovnosť pohlaví a takisto problematiku LGBT. Oba dokumenty boli predložené Rade EPSCO. Na Rade však dohoda nepadla k tejto otázke, preto sme si pozvali zástupcov predsedníctva a sme im veľmi povďační, že medzi nás prišli a poprosili sme ich, aby nás podrobnejšie poinformovali o tom, ako prebehla rozprava k tejto otázke na rade EPSCO. Pán Kinga, nech sa páči, zástupca holandského predsedníctva rady. Takže nech sa páči, ďakujeme, že ste prišli medzi nás. Rozdávam vám slovo. Ďakujem, pani predsednička. Parlament v roku 2015 i ministri vyzvali pani komisárku Jourovu, aby predložila novú stratégiu k rodovej rovnosti pred koncom roka. Na zasadnutí EPSCO 7. E, decembra 2015 komisia konečne predložila nový návrh stratégie na roky 2016 až 2019 vo forme pracovného dokumentu komisie. Ehm, v rámci následných krokov k predchádzajúcej stratégii. Mnohé členské štáty vyjadrili sklamanie, pokiaľ ide o status dokumentu a pretože by boli uprednostnili formu oznámenia. Podľa nás je to signálom, že rodová ehm, rovnosť nie je už pre komisiu prioritou. Na tom istom decembrovom zasadnutí rady komisia predložila zoznam akčných krokov, pokiaľ ide o posilnenie práv LGBT. Komisia prislúbila, že pripraví e, závery k tejto téme a že preskúma možnosti politickej podpory zo strany členských štátov E, v uznesení TRIA, ktoré bolo podpísané k rodovej rovnosti, teda my sme podpísali spoločnosť Slovenskom a Holandskom, my, e, pardon, Maltou. My sme navrhli závery rady, pokiaľ ide o obe otázky a s tým, že by sa skombinovali obe otázky s cieľom dosiahnuť potvrdenie politické, politického odhodlania členských štátov v prípade oboch iniciatív. Zároveň sme chceli vyslať silný odkaz a posilniť úsilie pri podpore rovnosti a chceli sme zabezpečiť podporu všetkých členských štátov v prípade oboch tém. Počas diskusí na pra- v pracovnej skupine väčšina členských štátov tento prístup podporili. Tiež si želali, aby sme vyslali silný odkaz a aby oba texty boli predložené v podobe balíčka. Nakoniec jeden členský štát namietal a preto predsedníctvo skonštatovalo, že k dohode nedošlo predsedníctvo je samozrejme sklamané výsledk, takýmto výsledkom. Na druhej strane však 27 členských štátov podporilo závery rady k k právom LGBT a to už je silným odkazom samo o sebe. Očakávame, že predložíme závery na júnovej rade k obom otázkam a chceme sa ubezpečiť, že želané odkazy, pokiaľ ide o obe iniciatívy, budú, budú náležitým spôsobom pretavené do týchto dokumentov. Ďakujem veľmi pekne. To je všetko z mojej strany na teraz. Ďakujem veľmi pekne, pán Kinga, za prezentáciu. Myslím, že viete a ste si vedomí dôležitosti, ktorý výbor prisudzuje týmto otázkam. Ehm, budúca stratégia je blízka nášmu srdcu. Prebehli rozsiahle diskusie na pléne, schválili sme uznesenie v, v tom zmysle, ako ste to aj vy vyjadrili. Všetci si želáme väčšiu politickú podporu a všetci si želáme e, stratégiu, stratégiu ako takú a nie len v podobe iniciatívy a e, dokumentu útvarov komisie, tak ako je tomu na teraz. Pokiaľ je, čiže myslím si, že je rozdiel v tom, či ide o pracovný dokument alebo o stratégiu, pretože stratégiu musí podporiť celé kolegium a to znamená, že ide o politický kompromis pre celú komisiu, aby mohla konať v tejto veci. My sme si vedomí, že e, mnohé členské, že počet členských štátov, ktoré iniciatívu podporil, je významný a ja preto dúfam, očakávam, že aj komisia e, to vezme na vedomie. Pokiaľ ide o ďalšiu otázku, e, práva LGBT. už to je tiež ďalšia z otázok, na ktorej sme pracovali a takisto sa na túto otázku odvoláme v našich správach. Mm. Ja rozumiem, že sú tu isté otázky, ktoré si vyžadujú jednomyselnosť, ale myslím si, že by sme mali uvažovať eh, o tom, akým spôsobom mm, mali by sme uvažovať eh, nad eh, týmito otázkami Vieme, že často to blokuje jeden štát. Neviem, či bude existovať možnosť nejakým spôsobom modifikovať e, túto situáciu, aby sa opätovne prijala táto iniciatíva, respektíve či vláda, ktorá zablokovala toto rozhodnutie, zmení svoj názor, ale mali by sme im určite, e, určite oznámiť naše obavy, aby sa e, tieto veci odblokovali a že v Európe nejde len o otázky ekonomické, ale aj o otázky ľudských práv. A keď hovoríme o skupine LGBT, tak hovoríme o zásadnej otázke. Európa má hodnoty, ktoré prijali všetci tí, ktoré sme všetci prijali. Ide o otázky spravodlivosti, rovnosti a um, takéto rozhodnutia idú, sú, sú v rozpore s hodnotami Európskej únie. Toľko z mojej strany ako predsedničky tohto výboru. Nech sa páči, otváram diskusiu kolegovia, kolegyne. Môžete sa vyjadriť, nech sa páči. Voy a dar la palabra en nombre de, de los grupos políticos. En primer lugar, la señora Legrip politické skupiny, pani Legrib, nech sa páči. Oui, euh, merci. Ďakujem pekne, predsednička. Nemám až eh, takú presnú otázku. Mám pár pripomienok a možno na záver položím otázku. Skôr by som rada povedala, už sme mali príležitosť to povedať, že Ide o formálny štatút dokumentu, ktorý nám komisárka predložila. Nie osobne. Skupina EPP robila z toho teda zaoberala týmto, týmto dokumentom. Nám sa zdá, že keď som si vypočula, čo všetko po, po, povedali uh, ostatné skupiny, že bolo zaujímavé zaoberať sa detailami, pretože najdôležitejšie je postupovať s reálnym návrhom pragmaticky, no a od konštatovania, že predchádzajúca stratégia nepriniesla a nesplnila všetky ciele, tak eh, treba postupovať eh, možno trochu iným spôsobom, ale duch presným, eh, presnou, presnej atmosfére, pragmaticky, metodicky. No a, a vedľa tohto, vedľa tohto pragmatizmu a veci, a toho, ako sledujeme, ako sa veci robia, respektíve nerobia, a tak pre našu politickú skupinu sú stále dôležité niektoré témy a ktoré máme ako priority s ostatnými politickými skupinami. Je to otázka boja proti násiliu na ženách, prístup alebo podpis istambulského dohovoru. Vítame všetky kusy a snahy o to, aby Európska únia podpísala istambulský dohovor. No, dúfame, že všetky európske inštitúcie, rada a komisia skutočne sa budú intenzívne venovať tomuto pokroku, ktorý je pre nás veľmi dôležitý. By sme mal rozšíriť na všetky členské krajiny EÚ, ktoré zatiaľ nepodpísali alebo ratifikovali alebo neimplementovali uh, záväzky z istambulského dohovoru. Takže myslím, že treba presvedčiť všetky európske inštitúcie. A je tu ich významná úloha. No a ďalej návrh smernice hovorí Women on Boards, čiže ženy v riadiacich orgánoch alebo v predstavenstvách v predstavenstvách podnikov kotovaných na burze. No my vyzývam všetkých, eh, všetky strany, všetkých aktérov, aby urobili viac ako maximum na to, aby sa odblokovala situácia. My si uvedomujeme eh, problémy pre nás. Je to téma, ktorá je veľmi symbolická eh, v rámci strategických snách o to, aby ženy niesli väčšiu zodpovednosť o vedúcich úlohách. No a tu ďalšia téma, ktoré je skupina EPP, ktorá sa EPP veľmi e, zaoberá, veľmi pozorne sleduje všetko, čo sa e, deje. Chceme skutočne, alebo chceme, chceme ju sa venovať, a to je Gender Pension Cap. Je, e, GP je to, treba mať dôležité nástroje, tak aby sme dokázali zanalizovať nerovnosť v dôchodkoch medzi obyvateľmi Európskej únie a navrhli konkrétne, pragmatické a presné opatrenia na odstránenie týchto rozdielov. A to je všetko, čo momentálne môžem k tomu povedať a myslím, že ostatní členovia našej skupiny k tomu ešte vyjadria. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne pani Leglip za ALDE. Poprosím pani Peseru. Ďakujem pani predsedníčka. V prvom rade by som chcela podporiť to, čo ste uviedli vy. Ja si myslím, že tu máme dôležitú základnú dohodu. Ehm, tá je veľmi dôležitá z pohľadu rovnosti a Ďalej chcem poďakovať za skupinu liberálov e, za e, úsilie holandskému predsedníctvu, pokiaľ ide o túto dohodu. To, že sa vám podarilo dosiahnuť, aby 27 členských štátov e, aby sa členské štáty zhodli na tejto otázke, ale treba povedať, že hovoríme tu o členskom štáte, ktorý zamietol túto dohodu. Hovoríme o Maďarsku. Maďarsko je krajinou, Viete, že Maďarsko musí naplňať, musí rešpektovať záväzky, ktoré má e, štát Európskej únie. Čiže ak oni nesúhlasia s akčným programom, s akčným akčnými krokmi, nuž to by sme naozaj mali brať pomerne vážne. Ide o akčné kroky, ktoré navrhuje komisia ktoré si kladie za cieľ, tak ako to navrhli v decembri. Tieto, tento zoznam bol vzatý do úvahy po tom, čo e, diskutovali zoznam s nami, s občianskou spoločnosťou a samozrejme aj vo svetle údajov, ktoré sú k dispozícii a ktoré má k dispozícii agentúra základných ľudských práv. Čiže ide o e, kompromis, ide o zoznam akčných krokov, ktorý je naozaj dobre, podrobne pripravený, je výsledkom konsenzu. Od roku 2008 dúfame, že Rada preskúma návrh komisie, návrh, mm, návrh smernice k rovnakému zaobchádzaniu. Tu sa hovorilo aj o zabránení di- diskriminácie, pokiaľ ide o prístup e, k tovarom a k službám a tak ďalej, ne- nediskriminácia z dôvodu náboženského presvedčenia a tak ďalej. Tam sa riešila aj sociálna ochrana, sociálne zabezpečenie, vzdelávanie, sociálne výhody a prístup k tovarom a e, k sociálnym tovarom a službám. Je tam ešte jeden aspekt, ktorý súčasťou e, návrhu nie je a síce ide o potom ide, ide o e, osoby transgender a nezabúdajme, že táto oblasť, oblasť rovnosti je nesmierne dôležitá a zásadná a je súčasťou aj charty základných ľudských práv. A na základe týchto predpokladov musíme identifikovať, že táto krajina zablokovala iniciatívu a zároveň nerešpektuje tieto otázky um, u seba doma. Takže skutočne chcem oceniť prácu holandského predsedníctva v tejto oblasti. No a pokiaľ ide o smernicu žien vo vyšších pozíciách, predsedníctvo nám odpovedalo písomne a vo svojej odpovedi pís- hovorí, že je ochotné pokračovať v tomto dosie s za predpokladu, že situácia od decembra 2015 eh, sa zmenila. Takže v, to, v, v tejto súvislosti by som vás rada poprosila, aby ste nám povedali, ktoré krajiny odmietli pokračovať v tejto iniciatíve, respektíve ako vyzerá status quo rokovaní k tejto smernice. No a na záver by som vám chcela povedať, je tu totiž ešte jedna vec. I vy ste o tom hovorili. Ako to bude vyzerať počas nadchádzajúcich predsedníctiev? počas slovenského a malckého. Bude kontinuita? Zaujíma, to, zaujíma ma to preto, že samozrejme v tejto otázke sa už dosť pokročilo, takže aké budú ďalšie kroky. No a pokiaľ ide o o, o názov týchto vecí, o pojmy. Na, na slovách záleží sú veľmi dôležité a preto si myslím, že väčšinová dohoda je taká, že keď niečo má byť európskou stratégiou, tak by to malo byť stratégiou a nie pracovným dokumentom. Ďakujem veľmi pekne, to je všetko. Ďakujem pani Beserra za GUE, pani Bjork. prvom rade by som chcela poďakovať za to, že ste medzi nás prišli, dialog je veľmi dôležitý. Je to dôležité aj... E, samozrejme, aj rada a predsedníctvo majú svoju zodpovednosť. Máme, hovorili ste o uznesení predsedníckého tri a máte pravdu, musíme podporovať prácu k týmto témam, ale nič sa na úrovni EÚ k otázke rovnosti nerobí a nič sa nepohýňa dopredu, nič tam nie je k rodičovskej dovolenke, k materskej dovolenke. Vo Švédsku máme pocit, že ani že k žiadnym zmenám vôbec nedošlo Určite by v smernici mohlo byť veľa vecí, ktoré sú pre ženy pozitívne. Hovorí, hovorí sa tam len o tom, aby boli stovky žien v správnych radách Nie sme spokojní s tým, ako sa Maďarsko k otázke postavilo s tým, že jeden členský štát je schopný takýmto spôsobom zablokovať celú prácu. A máte pocit, eh, akým spôsobom sa chcete dopracovať k tým záverom v júni potom? Nemáte pocit, že treba túto situáciu riešiť, že netreba meniť ten prístup, taký ten pomerne nepriateľský prístup k týmto otázkam? Ďalej, stratégia rovnoprávnosti je predsa obrovským rozdielom, či pre, predloží uh, sa pracovný dokument alebo skutočná stratégia. No a ja myslím, že my vidíme aj tu, v parlamente a vo výbore, že, že dali stratégiu, ale komisia eh, sa preukázala veľmi mačisticky a nie je ochotná prijať takýto dokument. No a parlament opätovne o tom hovoril a povedal, že ľudia eh, na komisii dali, že nechceme stratégii, stratégiu a predložil len takýto pracovný dokument. Uvidíme, čo môžeme urobiť my, aby eh, sme zmenili takýto postoj komisie. Potrebujeme stratégiu a myslím, že treba, aby sme, aby sa skutočne eh, začalo konať. Ďakujem pekne, pani Bjork. Pani Reintke, za skupinu zelených. Ďakujem pekne, predsednička, a ja tiež e, ďakujem e, predstaviteľovi maďarského e, holandského predsedníctva, že prišli, ale úprimne povedané, ja zajdem ešte ďalej ako kolegyňa z GUE. Myslím, že nie je to len patová situácia z hľadiska základných práv v Európe, ale dokonca situácia sa zhoršuje. Všetky veci, o ktorých sa hovorilo, e, stratégia rodovej rovnosti, horizontálna stratégia, smernica, že v predstavnicách my sa nepokračujeme vpred, ale e, čelíme e, útokom na základné práva v Európskej únii. A ja som, je mi ľúto, že musím povedať, že ja som sklamaná reakciou európskych inštitúcií na tieto útoky. Ja som bola plná nádeje, keď vaša kolegyňa pani Busemáka prišla e, do výboru na začiatku predsedníctva. My sme sa tešili na postup e, minimálne v otázkach LGBT. No a ja si myslím, že toto pre e, holandské predsedníctvo bolo jednou z dôležitých priorít. No ale situácia teraz je taká, že druhá strana, len jeden členský štát blokuje akýkoľvek postup. Na čo robíme? príjmame len závery rady. No, prepači, ja si skutočne myslím, že treba sa zamyslieť nad stratégiou, ako to e, obrátiť a pre mňa je veľmi dôležité e, vedieť o tom, aké snahy tomu venujete, aby ste dospeli nejakým záverom rady v tejto dôležitej otázke, pretože ja si myslím, keď e, sa nastane ďalší precedens a my ustúpime, tak nie len, že nebudeme pokračovať, ale budeme sa vzdávať ľudských práv v EÚ. Takže ja by som skutočne chcela, aby holandské predsedníctvo, ale aj e, chcela vedieť, aj ako my môžeme podporiť a e, zmenu, a nie aby sme v júni zostali len za založenými rukami. A opätovne toto je príklad toho, kedy sa vzdávame niečo, čo je úplným jadrom Európskej únie. Takže ja, alebo možno vy by ste mohli sa k tomu ešte vyjadriť, aké myšlienky ešte stále máte, ako tento výbor, e, ktorý je za rodovú rovnosť, ako e, vás môžeme v tomto podporiť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Rentke. No a na záver, pani Beseril, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja som veľmi pekne chcela poďakovať e, zástupcovi rady za to, že medzi nás prišli a za to, že vedú dialog s, e, s našim výborom. Ja sa takisto ako my všetci domnievam, že ide o nesmierne dôležitej témy aj z pohľadu istambulského dohovoru boja proti násiliu na ženách. My všetci sa týmto témam venujeme a podporujeme, podporujeme tieto otázky sú pre nás prioritou. Takisto aj pokiaľ ide o nerovnosti odmeňovania či zastúpenie, e, zastúpenie na v správnych radách a tak ďalej, tzv. iniciatíva Women on Board. Ešte je tam aj smernica, ktorá je takisto zablokovaná, smernica k materskej dovolenke. Čiže ďalšia téma, ktorá e, nás trápi. Ale ja osobne sa e, zaoberám témou obetí a preto chcem poďakovať e, holandskému predsedníctvu, že jedna z priorít ktoré si zvolili, je podpora obetí, obetí trestných, podpora obetiam trestných činov. Jedným z prvých e, krokov holandského predsedníctva e, bola iniciatíva podpory vše obetiam ja som veľmi rada, že holandské predsedníctvo pracovalo aj na smernici podpory obetiam trestných činov a že táto otázka má svoje pevné miesto v rámci témy boja proti násiliu na ženách. Um, súvisí to samozrejme aj so smernicou e, pri Európskeho smernicou k európskemu prí, ochrannému príkazu a v tejto súvislosti netreba zabúdať ani na problémy, ktoré vyplývajú z prevádzačstva a z obchodovania s ľudskými bytostiami. Dnes sme hlasovali o správe, ktorá sa týka uplatňovania tejto smernice a ja myslím, že je veľmi dôležité a mali by sme viac z, mali by sme viac pracovať na tom, aby bolo zrejmejšie, ako to má všetko vplyv aj na eh, sexuálne vykorisťovanie. Um, samozrejme, ja viem, že sú to často otázky, ktoré sa týkajú subsidiarity jednotlivých členských štátov, ale podľa mňa by sme mali naozaj podrobnejšie ísť do tejto témy a do jednotlivých riešení. No, toľko z mojej strany na teraz. Ďakujem veľmi pekne. Gracias, Ďakujem veľmi pekne, pani Beserila. Teraz už odovzdávam slovo. Ehm, poprosím nášho hostia, aby zareagoval na to, čo tu odznel. Nech sa páči, pán Kino. Thank you. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem pekne predsednička. My súhlasíme s vašimi obavami, že niektoré hlasovacie postupy na rade bránia v pokroku ak k pripomienkam EPP, my v každom prípade súhlasíme s tým, že bez ohľadu e, na povahu rôznych e, oznámení, dokumentov a tak ďalej je veľmi dôležité dosahovať praktický pokrok k vašim pripomienkam o násilí na ženách, tak predsedníctvo sa týmto otázkam veľmi intenzívne venuje. Samozrejme, Viacerí z vás sa, sa pýtali na žena, ženy vo vedúcich orgánoch spoločnosti, PPP aj ALDE. No a musím, musíme to povedať veľmi jasne. My zohná, zohrávame úlohu a brokera a keď dostaneme nejaké signály, že veci sa v členských štátoch menia, tak začneme intenzívne zaoberať touto otázkou. Zatiaľ sme tieto signály neobdržali, ale ak ich dostaneme, tak samozrejme budeme pokračovať tejto téme a presadzovať ju, pretože, ako som už povedal, my sme tým brokerom a ďalej e, zaznela tu pripomienka o rozdieloch dôchodkoch medzi mužmi a ženami. To súčasťou semestra je dobré, že sa to rieši tam a je na každom členskom štáte, aby prijal najvhodnejšie kroky vpred. A k ďalším pripomienkam Alde, ďakujem veľmi pekne za vašu podporu k téme rovnosti mimo práce sa snažíme presadzovať a túto tému k spolupráci so Slovenskom a Maltou, e, našimi partnermi v trio, trio predsedníckom, e, tak e, pozrite sa na deklaráciu. Sme s nimi v neustálom kontexte, aby sme zistili, aby to, čo robíme my počas nášho predsedníctva, na to nadviezali aj následujúce predsedníctva. A ďalej zastupkynia GUE požiadala o otcovskú dovolenku. Pýtala sa na ňu komisia stále, vypracúva svoje návrhy. Myslíme, že do konca tohto roka to bude pripravené. Samozrejme, zazneli viaceré otázky o zámeroch predsedníctva voči zámerom LGBTI a rovnosti. A my samozrejme sme boli veľmi ambiciózni. Od prvého dňa väčšina členských štátov súhlasila s tým, že by to mal byť balíček. Ako som už na úvod povedal, teraz pripravujeme závery rady na e, júnové Európskej rady No ale že zdieľame ambície v tejto miestnosti radi, radšej by sme mali závery rady. A samozrejme sme v úzkom kontakte aj za najvyššou politickou úrovňou v členských štátoch, tak aby sme či môžeme napraviť situáciu a späť výsledku, tak ako sme pôvodne zamýšľali. Dobre, že vy to podporujete a ja by som No, rád, aby ste vy sa spýtali, čo môžeme my e, urobiť na výbore. Ja by som chcel vyvíjať tlak a ovplyvňovať dotknuté vlády. Zelení samozrejme hovorili o tejto veci. No, vo všeobecnosti ďakujem za vašu podporu v tom, aby to bol balíček a rád by som vám tiež poďakoval za vaše otázky, pripomienky, ktoré skutočne ukazujú vašu angažovanosť v týchto dôležitých témach. No a ja dozdám doma vašu podporu predsedníctvu a ďakujem vám za to. Ďakujem pekne. Ďakujeme vám za vašu prítomnosť a budeme sa zamýšľať nad tým, aké ďalšie aktivity môže výbor e, vyvíjať na to, aby sa odblokovala situácia v tejto otázke, na otázkach LGBT. Existuje ešte, ešte je manevrovací priestor, alebo teda manevrovací priestor parlamentu je veľmi obmedzený, ale minimálne je tu politická, politické vyjadrenia tak, aby táto iniciatíva rady bola podporená. My preverujeme, aké možnosti ešte existujú predtým, než sa uskutoční zasadnutie rady, kde sa bude zaoberať touto, touto otázkou. No, ďakujem pekne teraz a budeme pokračovať o 15.00 s komisárkou Jourovou.